Dobré ráno, vážené dámy a páni. Dovolte mi, aby som zriečne privítal. Otváram dnešné zasadnutia. Pokiaľ nikto nič nenamietal proti eh, dneš, programu dnešného zasadnutia, bude toto platiť. Ale dovolte mi, aby som... Aha, pán Rody? Ďakujem, pán predseda. Ide o článok 191 eh, rokovacieho poriadku. Eh, ak teda nie sú námietky voči, tejto, voči výkladu tohto článku, tak v záujme demokracie